modrou kartová. slovo má pani Mogheriniova. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte na úvod, by som vám pogratulovala k vášmu zvoleniu na post predsedu Európskeho parlamentu a som si istá, že budeme rozvíjať vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme už vlastne začali. Chcela by som tiež vyzvihnúť jeden prvok, ktorý plne zdieľam s tým, ako spomínali pani eh, Fotiga a Koraca Bild. Eh, v pondelok na zasadnutí Rady ministrov pre veci budeme riešiť aj situáciu na Ukrajine. Vyjadríme našu plnú podporu krajine a plnej implementácii minských dohod. Takže teraz k téme, ktorú máme dnes na programe. Eh, na úvod by som chcela povedať, že Európa a USA sú spojené starým hlbokým priateľstvom. Ja osobne som vždy nahliadala na USA a nahliadam na, hľadím na USA s veľkou úctou a obdivom e, ako na krajinu, kde každý môže e, byť úspešný bez ohľadu na svoj sociálny, ekonomi, e, etický, et, et, etnický alebo kultúrny E, pôvod. Je to krajina, ktorá bola vždy e, veľká práve preto, že bola otvorená a že bola vždy e, priekopníkom slobôd. Ako dobrá priateľka USA som presvedčená, že Európa má povinnosť jasne a s rešpektom sa stavať k tejto dohode, respektíve pokiaľ dojde k nezhodám, napríklad aj vo veci základných slobôd. Um, nesúhlasíme s eh, prezidentským dekretom, uh, tak ako uh, s ním zjavne nesúhlasia mnohí v USA, teda je to dočasné pozastavenie po, uh, možnosti vstupu do USA počas 90 dní pre uh, príslušníkov zo 7 krajín, kde je prevažne moslimské obyvateľstvo, zdá sa. to tiež, teda je tu tiež dočasné pozastavenie readmisného programu EU USA na 120 dní, teda, čiže nie je možné schváliť žiadnu e, e, žiadosť utečencov, e, až kým teda príslušné ministerstvo nepreskúma príslušný proces sú otázky, na ktorých občanov sa vzťahuje tento zákaz eh, vstupu do krajiny a eh, k tomuto sa teda dostanem. Eh, Ministerstvo zahraničných vecí USA vyjasnilo včera, že občania Európskej únie nebudú dotknutí týmto zákazom, aj keď by mali dvojité občianstvo a teda boli zároveň občanmi jednej z týchto siedmých krajín uvedených v prezidentskom dekrete. Vítame toto vyjasnenie, ale chcem úplne jasne povedať, že to nezna, nemení naše všeobecné hodnotenie hodnotenie tohto prezidentského dekretu. Už som jasne sa vyjadrila v posledných dňoch, kde sa e, v tejto veci e, nachádza Európska únia, kde stojí nikto nemôže byť obratý o svoje práva e, v dôsledku toho, kde sa narodil, aké má náboženské vyznanie alebo etnický pôvod. Je to zapísané v našich ústavách, tak v Európe, ako aj v Amerike. Toto sme toto je naša identita, toto je niečo, čo nemôžeme zabudnúť. Naša európska história nás poučila, že musíme sa tešiť, keď sa búrajú múry a stavajú mosty. Poučili sme sa z našich vlastných veľkých, e, ale aj tragických historických udalostí. Vieme, že každý človek je v prvom rade e, osobou so základnými právami, ktoré nemožno spochybňovať. A chcem ešte dodať z osobného pohľadu. Považujem to za veľmi smutné, e, keď počujem, že tento prezidentský dekret bol vydaný 27. januára, kedy je teda deň pripomenania sa holokaustu. To je v prvom rade deň, kedy si pripomíname milióny Židov, ktorých zabili nacisti, ale zároveň je to deň, kedy musíme odmietnúť akúkoľvek diskrimináciu a musíme sa zamyslieť nad svojou povinnosťou prijať tých, ktorí utekajú pred prenasledovaním a musíme ich chrániť a musíme chrániť ich práva. mnohí z nich, vlastne väčšina, uteká pred teroristickými skupinami, ako je Daesh, sú obeťami teroru. A okrem toho, že sú utečenci, sú to muži a ženy a deti s osobnými príbehmi, snami a obavami a hlbokými ranami. A v prvom rade si chcú vybudovať budúcnosť. A to aj pre prospech svojich vlastných krajín a svojej E, bezpečnosti, pretože sociálna obnova ich krajín závisí od nich. Takže dovolte mi, alebo povedala by som, buďme veľmi jasní. Európska únia nevráti nikoho, kto má právo na medzinárodnú ochranu. Toto je naša pozícia a na nej budeme trvať. Nebolo by morálne a spravodlivé alebo legálne a nebolo by to v našom záujme Eh, pretože takáto, takéto opatrenie má potenciál zvyšiť napätie, nedôveru medzi ľuďmi, medzi národmi a eh, štátmi. A keď hovorím medzi ľuďmi, myslím aj medzi ľuďmi v našich vlastných spoločnostiach a znepokojujú ma trendy, ktoré vidíme mm, teraz v americkej spoločnosti a preto eh, pri všetkej úcte vyzývam prezidenta USA, aby prikladal pozornosť tomu, čo sa deje v jeho vlastnej krajine. E, iba s úctou a spoluprácou dokážeme väčšiu, dosiahnuť väčšiu e, bezpečnosť. Iba úcta a spolupráca nám pomôže zvládať mnohé krízy dnes e, vo svete. Toto je európsky spôsob. Spolupracujeme s krajinami, ktoré zažívajú krízu a s ich susedmi, všetkými. Zákaz vstupu môže môže vyvolať takú dočasnú ilúziu, že sa vec rieši, ale vytvorí iba väčšiu frustráciu a väčší hnev. Potrebujeme spoluprácu a nie uzatváranie sa. Musíme sa angažovať, musíme sa zapájať, vytvárať niečo spoločné a nie zakazovať. EÚ aj naďalej bude partnerom a silným referenčným bodom pre všetky krajiny v regióne, bez ohľadu na to, aké náboženské význanie majú ich občania. Môžu sa na nás spoľahnúť. A naďalej budeme e, partnerom a budeme silným referenčným bodom pre všetkých tých vo svete, ktorí veria v medzinárodnú spoluprácu, ľudské práva a právny štát. A preto Európska únia je najväčším donorom na svete eh, pre sírskych e, ľudí a susedné krajiny. Viac než 9 miliard eur sme investovali od začiatku bojov v Sýrii. Zatiaľ Európska únia a USA veľmi úzko spolupracovali až doteraz eh, vrátane na eh, eh, samite OSN o utečencoch v New Yorku, pretože globálny problém si vyžaduje globálnu spoluprácu. Boli prijaté záväzky chrániť ľudské práva všetkých utečencov a migrantov a bojovať proti nenávistným prejavom voči utečencom a migrantom. EÚ je stále pripravená spolupracovať s novou administratívou USA, aby sa zrealizovali tieto záväzky, tak ako aj ďalšie mnohé výdobytky, ktoré sme spoločne vybudovali za posledné roky. A dnes sú kľúčovými základnými prvkami našej politiky EÚ od klimatickej zmeny až po mierový proces na Blízkom východe a po voľný a spravodlivý obchodný systém. Na základe tohto veľmi jas, na, na základe tejto veľmi jasnej medzinárodnej agendy budeme spolupracovať s administrátorou USA ako partneri e, s plnou recipročnou úctou. Toto je spôsob Európskej únie, ako fungujeme, toto sú naše princípy, toto sú naše hodnoty a naše záujmy. Ja som presvedčená, že máme zodpovednosť tak voči našim občanom, ako aj voči našim partnerom v regióne a aj mimo regiónu vo svete aby sme e, sa pridržali našich hodnôt, aby sme boli verní svojej identite, aby sme preukázali e, vodcovstvo a naše, naše silné stránky. Grazie, Ďakujem, pani podpredsednička. Teraz ideme na EPP. Pán Weber, nech sa páči. Vážený pán predseda parlamentu, kolegyňa a kolegovia, dnes máme tému úprava e, vstupu do krajiny, ale všetci vieme, že ide o viac. Podporujeme pozíciu, ktorú dnes predstavila Federica Mogherini v mene komisie, ale naozaj ide o viac. Trump bol zvolený, je v úrade, to rešpektujeme, bolo to demokratické rozhodnutie a my ako EPP chceme spoluprácu, chceme spoločne hovoriť, každý má svoju zodpovednosť, chceme spoločne stavať mosty a v prvom rade musíme vyjadriť rešpekt voči tomu volebnému výsledku. A my ako EPP chceme aj diferenciáciu. Keď Donald Trump hovorí, že chce bojovať proti nelegálnej imigrácii, tak my ako EPP sme na jeho strane. Keď hovorí, že bojuje proti islamistickému terorizmu, tak rovnako ako EPP sme na jeho strane a takisto sa tešíme, že po rozhovoroch s Terezou May a po eh, telefonáte s Angelou Merkel zaznel aj, zaznel aj jasné prihlásenie sa k NATO. A, ale to pozitívne, kolegyne a kolegovia, žiaľ eh, neprevažuje, pretože keď sa pozrieme na vyjadrenie Donalda Trumpa za posledné týždne a keď sa pozrieme na jeho činnosť za posledné dní, tak eh, kolegyne a kolegovia, Amerika je vlastne krajinou slobody. USA sú predsa krajinou pristahovalcov. To je obraz, ktorý ja mám od mladých liet E, v pamäti. A teraz e, taký, taký, také generálne podozrenie voči niektorým štátom alebo voči náboženskej komunite to e, iba vedie k novej nenávisti. Kanadský atentátnik, ktorý zabíjal moslimov v Otave, sa jasne odvolával na Trumpa, kolegyňa a kolegovia. USA boli pre mňa vždy krajinou slobodného trhu, slobodného trhového hospodárstva a teraz zažívame amerického prezidenta, ktorý chce e, skončiť všetky obchodné rokovania. E, skončil TTIP, e, TPP. A my ako Európa nechceme obchodovať. My chceme partnerstvo v spravodlivom svetovom obchode, preto budeme vo februári hlasovať za CETU a vyšleme tým jasný signál. Podporujeme takisto pani komisárko Malmström pri všetkom jej úsilí voči Mexiku, Kanade, Japonsku a ďalšími, aby sa teda v poslednícom rozhovorov posilnil obchod. A pre mňa, aby som ešte uviedol tretí príklad, USA vždy boli krajina ochranou základných práv, ľudských práv, e, za ktoré sa bojovalo, za ktoré sa zomieralo. A Trump sa teraz e, jednoducho sem postaví a povie, že, nás, e, že moučenie je efektívne a dáva voľnú ruku svojim, svojim úradom. Kolegyňa a kolegovia, keď štát využíva mučenie, tak tento štát sa stáva zločincom a k tomu nesmie dôjsť. Dnes sa už eh, bolo naznačené, že eventuálne príde nový eh, veľvyslanec USA. Jedného tu už máme, pána Nigela Faráža, ako veľvyslanca USA, a teraz príde ešte ďalší, eh, ktorý vidí koniec eura, ktorý vidí tú zmenu ako začiatok konca a teraz vidí tu toto je tá nová veľká nezávislosť Británie, že všetko sa musia teda spýtať vo Washingtone, že, že či môžu, už teraz nechodia do Bruselu. Ale za EPP chcem ešte povedať, že ak by sme tu museli privítať eh, veľvyslanca z USA, ktorý spochybňuje euro a ktorý si praje koniec Európskej únie, tak ten nemôže byť akreditovaný v európskych inštitúciách. Kolegyne a kolegovia, s takýmto partnerom nemôžeme spolupracovať. Putin, kolegyňa a kolegovia, si e, rozširuje svoje, svoju e, oblasť mocenskú, chce slabú Európu. Donald Trump e, sa pozerá skôr na hospodárstvo, vidí len America First, vidí Európu a Čínu ako dvoch najväčších hospodárskych konkurentov ktorí sa vedia Amerike postaviť a preto aj on chce slabú Európu, rozhadanú Európu, rozdelenú Európu a e, preto v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch pôjde o zásadné otázky, či budeme stať bok po boku alebo nie. Kolegyne a kolegovia, ak dovolíte, chcel by som tiež ešte povedať, že keď sa pozrieme na históriu USA a na históriu Spojeného kráľovstva, tak mi napadajú mená ako Roosevelt a Churchill. To boli politici, ktorí bok po boku bojovali za slobodu proti totalite a nacionálnemu egoizmu. V neposlednom rade sa e, nielen pozerali na ten nacionálny egoizmus, ale bojovali za hodnoty. Reagan a Margaret Thatcher spolu e, dostali komunizmus do kolien. Nepozerali sa egoisticky len na to, čo je dôležité pre ich krajinu, ale čo je správne pre svet obe dvojice, ktoré som to práve opísal, bojovali za slobodu v tomto svete a ja by som si prial, aby to e, dnešní e, vedúci predstaviteľe robí tiež. Donald Trump a Theresa May skôr bohužiaľ predstavujú národný egoizmus a nie to e, posunutie toho, tej slobody, teda toho, plameňa slobody ďalej. Čiže musíme vyslať jasný signál z Valety jasný, silný signál. Donald Tusk vo svojom liste už položil základy. Le Pen hovorí, že EÚ je protektorát USA. To je to, čo hovorí Le Pen. A myslím si, že Valeta môže ukázať, že tomu tak nie, že Európa sa silne zasadzuje za to, čo my označujeme ako naše hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Weber. A teraz za SND má slovo pán Pitele. Ďakujem, pán predseda. Povedzme tu pravdu a rovno. Niektorí si mysleli, že Trump, to, že to bude len nejaký vtip. Ale ukazuje sa, že ide o zlý sen a nepodceňujme ho. Vždy, keď sa v minulosti v histórii nejaké osobnosti podceňovali, tak, nejak, tak títo sa stali diktátormi a spôsobili vojny a krvi prelievanie. Ako správne povedala pani Mogheriniová, priateľstvo s americkým ľudom a národom je rozhodujúca jednoznačne nespochybniteľné. Bude to stále pevný bod našich postojoch a našich prejavoch, tak ako rovnako stále ostáva silné, silný obdiv náš k USA, preto, čo urobili v histórii v minulosti, aj preto, čím sú USA. A preto je pre nás také bolestivé si uvedomiť, aké návrhy teraz e, predložil americký prezident Trump, ktoré sú atakom na e, právnu aj občianskú slobotu, na základné hodnoty. Povedzme to tak, ako to je, Manfred obmedzenie cestovania či vstupu je obmedzený len na niektoré moslimské krajiny. Nemá nič spoločné s riadením hraníc alebo s bojom proti terorizmu. Je to klamstvo, je to demagogické klamstvo. Pre niektorých sa zakazuje a iným nie. A tí, s tými, s ktorými Trump obchoduje, tak tam to nezakazuješ. Tak to povedzme rovno našim občanom. Je to tak. Je to atak na azylové právo a na právny štát. Je to atak na iné veci, e, napríklad múr s Mexikom a tak ďalej. A čo vzťahy s Mexikom, s celou Latinskou Amerikou, celým svetom? Celý tento svet je postihnutý týmto e, vírom nestability. Nemôžeme, samozrejme, od, nie je možné odmietať vstup e, občanom do USA. Joe Lennon a iní majú pravdu, aj Manfred Weber, keď hovorí, že keby bol menovaný tam ten veľsanec, tak by nebol želateľnou osobou, tak, lebo predtým, e, než ho menujeme, tak on by šiel cestou zničenia EÚ. Ale povedzme aj pani May, britská vláda sa nemôže prepožičať ani pani May, aby zohrávali úlohu trojského konia, aby zničili EU. A tiež by som dodal, bolo by dobre, keby členské štáty pozvali svojich veľvyslancov a konzultovali s tým, e, konzultovali ich o tom, čo sa deje v USA. To by bolo symbolické gesto. Záverom. A ja, rovnako ako pani podpredsednička Mogheriniova, som za spoluprácu, ale kým Trump nesmení túto líniu k vzťahy k EÚ, sa musia k tomu patrične postaviť. Ďakujem za pozornosť za ALDE pán, e, za NF pán Kamal. Thank you. Ďakujem pekne. V súľa, e, podľa štúdie rešpektovaného amerického liberálneho think tanku od roku 1975 žiadneho Američan, žiadny Američan neprišiel o život na pôde EÚ rukou žiadneho príslušníka e, alebo rukou príslušníka z tých 7 krajín, ktoré sú Eh, z ktorých je zakázaný, zakázaná, zakázaný vstup do USA. Takže tento arbitrárny zákaz nás musí znepokojovať. Netýka sa len muslimov, ale aj kresťanov, ktorí utekajú pred vojnou a persekúciami. A je tu, vysiela to signál, eh, že je rozdiel, alebo že medzi eh, faktom, že človek je, mus, človek je muslim, nemôže byť dobrým občanom. To hrá do karát Daešu, ktorí tvrdia presne to isté. ktorí tvrdia to isté, keď rekrutujú deziluzionovaných eh, mladých mužov za teroristov. Ale čokoľvek si extrémisti myslia, faktom zostáva, eh, že Američania zvolili kandidát, ktorý eh, povedal, čo si myslel a teraz majú Eh, prezidenta, ktorý robí to, čo slúbil. A to musíme akceptovať, že tento prezident, jeho priority a tieto, táto politika sú dopadom čoraz väčšieho čoraz väčšej eh, nespokojnosti, čo nenájdeme len v Amerike, ale aj u nás. Voliči strácajú dôveru voči mainstreamovým politikom, strácajú dôveru, eh, schopnosť politikov počúvať. Voliči, ktorí sú zlákaní zjednodušenými e, prísľubmi a riešeniami politikmi na e, oboch extremistických strán. Treba si uvedomiť, e, že pokiaľ zisky z globalizácie vidím len v portfóliách, v portfóliách riaditeľov veľkých podnikov, tak ľudia nebudú spokojní. A nájdeme politikov, ktorí budú mať podobné podobné politiky a ZIS vyhrajú vo voľbách vo Francúzsku, Holandsku a inde v EÚ. Takže vždy, keď mainstreamoví politici ignorujú tých, ktorí nesúhlasia e, s ich smerovaním a keď ich odstraňujú vždy ako rasistov a populistov, tak to preukazuje neschopnosť ponúknuť kredibilnú alternatívu. No a medzi tým, bez ohľadu na to, aký máme názor, na politiku amerického prezidenta. Spýtajme sa, čo je účinnejšie rúce hlavy protestov a protestujúcich alebo chladná hlava diplomacia. A akékoľvek prezidentské dekrety, ktoré nemajú podporu kongresu, ktoré sú arbitrárne, ktoré by neboli pripravené na dopady, tie z Ameri- Ameriku neobnovia a neposilnia. A okrem toho ani neposilňa, ale len oslabia naše transatlantické vzťahy. A musíme si tiež uh, povedať, že priatelia budú pozornejšie počúvať priateľský hlas rozumu a nie nepriateľský hlas hnevu. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem a teraz za Alde pán Verhovštát, nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofonu. Ja začnem tam, kde pán Pitova skončil a kde začal pán Kamal. Ale niečo nechápem z vašho vystúpenia. Poprvé, tvrdíte, že je to urobené a, a potom o dvete neskôr hovoríte, že musíme to prijať, pretože je zvolený. Nie, nie je to preto, že je zvolený, že by mohli ísť proti ľudským hodnotám a hodnotám USA. Aj zvolený prezident s väčšinou a on nemá E, väčšinu odovzdaných hlasov USA, tak e, musia dodržiavať americkú ústavu, musia počúvať e, americké súdnictvo a spravodlivosť. A to je začiatok môjho, môjho príspevku. Niektorí ľudia sa hovoria, že pomôžete to bezpečnosti, ale to je nesmysel. Vy ste hovorili o tých číslach 1970, 1975. Všetky teroristi z USA boli z troch krajín. Egypt, Saudská Arábia a Libanon a ani jedna z týchto krajín nie je na zozname. Tam sedem krajín a od roku 1975 a nikto, žiadny terorista nebol z tejto krajiny. Takže je to čistá diskriminácia. Čistá diskriminácia v širšom prístupe, pretože to nie je na tomto náboženskom zákaze. Ide, to, ide tu o podnecovanie populizmu a nacionalizmu. To robí teraz Trumpová vláda. A to nie len tým, že pána Faráže vymenil za svojho rečníka a hovorcu na plenárke tu, ale chce Malocha vymenovať za veľvyslanca a čo ešte horšie, Steve Bannon je členom e, Národnej rady pre bezpečnosť USA. Je to človek, ktorý otvorene robí, že chceme celosvetové pravicové hnutie, chceme zničiť Európsku úniu a tu sedia. Je to náš piatý pilier, pretože pán Faráš pracuje s pánom Benonom. No a oni hľadajú spôsob, ako zničiť Európsku úniu v nadchádzajúcich rokoch. Samozrejme, myslia na jednu vec, kolegov je to veľké riziko staviť na nacionalizmus a populizmus v Európe. V minulosti už sme to videli v 20. storočí sme to už zažili. Ľudí, ktorí si mysleli, že nacionalizmus a populizmus je riešením pre náš kontinent a oni, a oni spáchali tie najhoršie krutosti, ktoré sme videli. 20 miliónov mŕtvych spôsobil nacionalizmus v Európe a v Európskej únii nie je žiadna rodina, e, ktorej nemajú starých rodičov, dceru alebo syna, ktorá nebola obeťou tohto nacionalizmu a populizmu. A z toho dôvodu vznikla Európska únia, aby sme to prekonali. Aby na našom kontinente zavradlo mier. No a ja momentálne vidím, čo robí americký prezident, prezident obecne chce byť lídrom slobodného sveta. Teraz vidíme amerického prezidenta, ktorý chce byť lídrom bojo, boja proti slobodnému svetu, proti solidarite a demokracii. Toto je existenčný moment pre EÚ, predseda. Nemôžem prieť len jedno rozhodnutie. Na jednej strane máme autokrata Putina, ktorý chce bojovať proti Európe, eh, Európskej únie. Máme prezidenta Trumpa, nacionalisticky, populisticky, populistické eh, názory máme, radikalizmus na východe. Sú, je tu skupinka ľudí, ktorí chcú zničiť EÚ znútra. Môžeme urobiť len jednu vec a to zjednotiť sa a bojovať ako Európska únia a dúfam, že v Lavalete to nebude len ten list a ja podporujem lista prezidenta Tuska, predsedu Tuska. Dúfam, že to nebude len tento list, tak by záverom dúfam, že všetci európsky lídry budú spolu s Európskym parlamentom bojovať proti tejto uh, skupine nacionalistov a populistov, ktorí nás chcú zničiť. Ďakujem pani e, Zimmer za Guengel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. My iste sa nebudeme prvý ani posledný krát e, zaoberať politikou USA a hlavne vlády, vládou prezidenta Donalda Trumpa. A ďakujem vám, pani Mogherini, za to, že ste ukázali na, na súvislosti na moment, kedy prezident Trump vydal svoj dekret eh, o zákaze vstupu moslimských eh, moslimov 27. januára. januára. A je, má to systém, má to systém, pretože súčasne, takmer v rovnaký deň, vinil demokratického eh, poslanca, pretože na základe svojho, svojej histórie kvôli smrti svojich rodičov, starých rodičov v nemeckých koncentračných táboroch hovoril o tom, e, čo to znamená, keď ľudia kvôli e, svojmu náboženstvu nemôžu e, vstúpiť do krajiny. A Trump ho obvinil, že je zlý herec. No a je to... Musí nám byť jasné, že keď chceme dokázať, že náš systém, že Európska únia môže niečo postaviť proti tomu, proti tej, tejto neúcte voči ľuďom. A my musíme ukázať, že sme lepší. Vy ste poukazovali na to e, v tweete, že Európska únia je bezpečným útočiskom pre migrantov. Nie, to tiež nie je pravda. My musíme naše hodnoty postaviť proti Trumpovi, a musíme solidárnou migračnou politikou zaistiť, aby ľudia, ktorí hľadajú útočisko, aby sme ich nevnímali ako zdroj všetkého zla a ako e, tých, ktorí šíria teror a zločinnosť. My musíme podporovať naše, zdieľať naše hodnoty a konať spoločne. Ja ešte dodám, čo by bolo, keby po roku 1945, čo by bolo z povenových demokracií tu v Európe, ak by mnohí z utečencov, ktorí práve v období národného socializmu a najhoršieho nemeckého fašizmu. Ten, keď sa šíril v Európe a vo svete, keby e, tým, vtedy týmto utečencom e, nenašli útočisko, ako, ako by skončili, keby sa dostali do rúk nacistov. A to nás zavezuje k tomu, aby sme nepristupovali na tieto hry, ale nie len, aby sme To pustili do slepého protiútoku, ale aby sme jasne ukázali, že máme e, protiváhu a môžeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú proti. A na záver by som chcela ešte povedať to, čo do mňa vlieva nádej v týchto dňoch, to je, že v deň nástupu do funkcie a v dňoch potom, všade vo svete a hlavne v USA, tisíce, stá tisíce žien protestovali proti takémuto obrazu človeka. Nie je tu len proti disk- o diskrimináciu žien, ale ide tu všeobecne o neúctu k jednotlivcovi, k človeku, či už k ženám, e, spoločenským vylúčením, náboženským presvedčeniam. To je presne to, proti čomu musíme bojovať. Musíme bojovať proti Trumpovi, jeho ideológii a to tak, že mu zabránime, aby sa dostal do situácie, že zmačkne ten pomyselný, alebo zmačkne ten atomový gombík. Musíme spoločne, spoločne ísť proti tomu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Ska Keller, mene skupiny Zelených. Ďakujem veľmi pekne. 45. prezident USA skutočne otvára novú kapitolu v histórii USA a histórii demokracie ako také. A treba to povedať veľmi jasne. Tento zákaz pre 7 krajín nebol, pretože z bezpečnostných alebo iných dôvodov je to jasný diskriminačný akt, je zacielený na moslimov, aj keď to nepostihuje len moslimov, aj keď to nepostihuje všetkých moslimov, je to nasmerované proti ľuďom a proti ich náboženskému presvedčeniu. A kto by si predstavil, že niečo také sa môže stať? Kto by si dokázal predstaviť, že slobody a práva, ktoré všetci považujeme za bežné, prirodzené, všetci si myslíš, že sú zaručené, to, to by si bol pomyslel, že sa že tak náhle môžu zmiznúť. Toto je očividne, ako umiera liberálna demokracia. Zmizne veľmi rýchlo prezidentským dekretom. USA sú vybudované na náboženskej slobode. To bola jedna Jedna z kľúčových princípov je založenia imigrácia. No a čo teraz zostalo z tohto amerického sna? Ako rýchlo to zmizlo. A to je tiež e, všetky práva, slobody, ktoré považujeme za zaručené, nie sú zaručené. Neustále treba za ne bojovať. Treba za ne bojovať každý jeden deň. Demokracia nie je niečo, e, čo vytvoríte, napíšete do ústavy a je to tam. Treba za ňu bojovať, treba ju brániť každý jeden deň Rovnaká vec platí pre ľudské práva. Treba na nich pracovať. No a tu v Európe sme hrdí na to, že žijeme v Únii mieru, demokracie a právneho štátu. Sme eh, hrdo bránime otázku ľudských práv. Ale robíme skutočne dosť na to, aby sme ochránili tieto hodnoty. Neobmodzujeme tiež vstup na našich hraniciach a nemáme tiež múry a ploty. Nepočujeme aj v tejto, uh, tejto sále ľudí, ktorí diskriminujú na základe pôvodu, náboženstva. A čo s tým robíme? Každý jeden z nás, eh, vrátane vlád členských štátov, musí jasne povedať, na ktorej strane stoja. Či stoja na strane nenávisti a vojny, alebo na strane demokracie a budovania mostov. Myslím, že musíme budovať Európsku úniu silnejšie a lepšie a preto Treba nájsť konečne riešenie hospodárskej krízy, ktorá spôsobila nezamestnanosť, vysokú nezamestnanosť mládeže. Musíme skoordinovať našu politiku a musíme presadzovať medzinárodné právo, pretože nerobí to už veľa ľudí vo svete. My musíme zvýšiť a posilniť našu úlohu UN aj v boji proti klimatickým zmenám. Európa musí byť protimodelom Trumpa. Musí byť svetlo slobody, ľudských práv a štedrosti. My musíme jasne ukázať, že spravodlivosť musíme jasne ukazovať spravodlivosť a súcit a že nehovoríme len o týchto hodnotách, ale musíme ich preukazovať vo všetkom a pri všetkom, čo robíme. Sochu slobody darovala sa Francúzsko, čej sestre, USA. Myslím, že potrebujeme mať viac sloh slobody. Musíme ich dať na Lesbos, Lampedúzu, kam prichádzajú ľudia plní strachu a obav. Musíme ich dať tam, aby sme zaistili práva. Európa musí podporovať a pomáhať tým ľudí, ktorí pracujú, pra, bojujú za svoje práva, za práva ostatných, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie, a pohlavie, sexuálnu orientáciu. Európa musí budovať mosty a nie múry. Musíme to urobiť spoločne. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem. Pán Faráš mene EFDD. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že ste všetci dnes eh, takí eh, rozhladení. Eh, dnes popoludnia udalosti v USA boli naozaj veľmi možno aj šokujúce. Možno máte pravdu. Vidíte, čo sa tu udialo je, že niekto um, kandidoval s volebným programom, bol zvolený a v rámci jedného týždňa povedal, že dostojí svojim vlastným sľubom voči svojim voličom. To sa nazýva skutočná demokracia. Na rozdiel od systému, ktorý máme v EÚ, kde nezvolení komisári, ako tu Mogherini, e, majú jediné právo predkladať legislatívu. Takže asi mm, je to pre vás veľký šok, že skutočne mm, demokraticky zvolený demokrat robí to, čo slúbil, že urobí. A dnes eh, bohužiaľ bez, bez mikrofónu. Poprosím vás, aby ste rešpektovali tento parlament aj inštitucionálne funkcie komisárky. E, vyplýva to nie len z e, dôvodu, aby sme rešpektovali e, predstaviteľ, vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku a Európsku komisiu. Ďakujem, aby ste rešpektovali a z tejto inštitúciálnej úcty voči pravde, pán predseda, asi budete so mnou súhlasiť, že Európa, čo sa týka legislatívy, tam je jediná komisia, ktorá má právo predkladať legislatívu. Ak sa v tom mýlim, tak ma môžete vyhodiť z parlamentu rovno tu, rovno teraz, dnes popoludní. Vážený pán Farage, ja vás len žiadam, aby ste eh, zdvorilo vystupovali. Môžete pokračovať? Oh, I'll be respectful. budem určite úctivý, ale vy by ste asi tiež mali mm, mať úctu voči eh, tomu predstaviteľovi strany v, eh, v kráľse, ktorá vyhrala európske voľby v roku 2014. Takže um, všetka tá retorika anti-Trump, ktorá tu zovšadia je počuť, to vlastne je skutočná povaha európskeho projektu, ktorý je pravým antiamerikanizmom. Trump je motivovaný tým, že chce chrániť USA pred islamským terorizmom, pričom to, čo sa deje v tejto miestnosti a vo vládach celej Európe, je, že vy vítate týchto ľudí do svojich vlastných domovov. No ale Mohli by sme prosím aspoň na chvíľu sa pozrieť na tie fakty pre všetkých tých hyperbolách a hystérií. Všetko to, čo Donald Trump urobil, je, že sedem krajín, ktoré boli identifikované ešte za čas prezidenta Obamu ako rizikové pre USA, už Obama ich eh, dal na zoznam, kde sa teda extrémne to preveruje, e, ľudia prichádzajúci z týchto krajín a e, Trump povedal, že 90 dní sa to teda ešte e, takto predlží a uvidíme, či je to správne alebo nie. No ale pán však kde ste boli, keď v roku 2011 Obama zakázal všetkým Iračanom vstup do krajiny na 6 mesiacov? Prečo? Nepočujem žiadnu kritiku v tejto snemovni alebo zo strany komisie na Margo Sádskej Arábie, Kuwaitu, Bahrajnu a ďalších, ktorí odmietajú príjmať čo len jedného jediného utečenca alebo e, osobu, e, ktorá je delokalizovaná zo Sýrie. Ako je možné, že v deň pripomienania si holokaustu minulý piatok ani jeden z vás, ani jeden jediný neskritizoval tých 16 krajín vo svete, ktoré zakázajú izraelským židom, aby vôbec vstúpili do tejto krajiny rodiny počas dovolenky. Takže čo je toto pokritectvo? Možno teda, pán predseda, by sme mohli, prosím som vás, urobiť to, že by sme mohli byť trošku konštruktívnejší, všetci ako tu sme, všetci tvrdíme, že sme demokrati, no a teraz je šanca, aby ste to aj dokázali. Pozvime prezidenta Trumpa, aby sem prišiel do, tej, do tohto Európskeho parlamentu a určite ako demokrati sa všetci zhodnete že potrebujeme mať otvorený dialog s novozvoleným najsilnejším mužom sveta. A ak toto odmietnutie mi opäť chrstnete do tváre, tak sa ukážete len ako antidemokratický zéloti, o ktor- čo som si o vás aj tak vždy myslel. Ďakujem. Pán de Graf za ENF, nech sa páči. President. Pán predseda, pán Tusk nedávno povedal, že USA sú tak veľkou hrozbou pre EÚ ako Rusko a Islamský štát trpí pán Tusk nejakým iracionálnym strachom alebo e, zachvatmi paniky, že nevidí realitu. Prezident Trump úplne správne zaviedol dočasné, dočasný zákaz vstupu do krajiny Eh, občanom siedmých krajín, ktoré sa na zoznam dostali ešte za čas Obamu a to preto, že sú hrozbou pre bezpečnosť USA. Tento argument na posilnenie hraníc, kontro, kontroly na hraniciach predtým, než sa ľudia dostanú do krajiny, to je úplne platný argument. My v EÚ trpíme dôsledkami eh, práve zlyhávajúcich kontrol na hranici. Mali tu, sme tu útoky v Bruseli, v Paríži, v Nice, v Berlíne. Mnohí prišli o život. Eh, alebo boli vážne zranení. Trump nazval uh, Európsku úniu uh, chaosom a má pravdu a um, skutočne je tu veľké pokrytie. So parám. Faraš to už povedal. Kde bol protest proti vylúčení izraelských občanov tými istými islamskými krajinami, ktoré teraz majú zákaz vstupu do USA? Mali by ste sa hambiť z ohrozovania životov občanov EÚ v dôsledku zlyhavajúcich kontrol na hraniciach EÚ. A vyzývam pána Tuska a vyzývam komisiu, aby nasledovali príklad Trumpa a aby obnovili kontroly na národných hraniciach, aby džihadisti sa nedostali sem, nielen z tých siedmých krajín, ktoré si vyrobil prezident Trump, ale z mnohých ďalších, ktoré zodpovedajú za vlnu nelegálnych migrantov EÚ. Ďakujem. Prego. Procedurálna otázka. Thank you. Ďakujem pekne. Britský poslanec za lebristickú stranu tu uh, uh, proste sedel s, uh, s nejakým uh, transparentom, keď vystupoval Nigel Farage a to nie je v poriadku. Sedel, to, to je úplne mm, potlačenie tohto parlamentu. Pán Eterič. E, jasne sme povedali, že nie je možné v zmysle tohto postupu vystúpiť v tejto rozprave a teraz za nezaradených pán Papadakis na 1,5 minúty. Επιλογή Τραμπ εκφράζει ανακατατάξει ανάμεσα σε μερίδες του κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ďakujem pekne je, e, situácia ukazuje, že dochádza k zmenám v štruktúrach medzinárodného kapitálu. Tieto zákazy vstupu na územie USA sú veľmi nebezpečné a e, za cieľ majú poukázať na to, že veľkými obeťami medzinárodného kapitalizmu sú utečenci, ale cieľom je zvýšiť produktivitu veľkých amerických spoločností. Hnutia, ktoré vedú k ochrane amerických ekonomických zaujmov v spolupráci s Ruskom, provokujú a prinášajú dodatočné problémy, napríklad Brexit to je odpoveď európskeho kapitálu, ktorý nie je spokojný so svojimi doterajšími ziskami a ktorý sa snaží využívať vôľu národa. Bohužiaľ existujú veľmi reakčné aliancie, ktoré sa vytvorili proti Európskej únii a preto by sa národy mali stať autonómnymi a mali by sa zorganizovať iným spôsobom, nie tak, ako to navrhuje NATO alebo EÚ. Nech sa páči, pani Mogheriniova. Ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujem vám aj za to, že ste vyzývali k úctivosti a zvorilosti a prejdem do angličtiny. I think that... Myslím, že rešpektovanie úlohy komisie a konkrétne v mojom prípade eh, podpredsedničky komisie, ktorá je tiež vysokou predstaviteľkou, to je tiež aj znakom rešpektu voči tomuto parlamentu. Ja som bola požiadaná Európskym parlamentom, aby som eh, robila eh, túto prácu a pokiaľ viem, tak Európsky parlament je volený a takisto aj komisia, ktorú navrhujú premiéry a tí sú volení. Ale vidím, že je tu veľká, ehm, veľký zmetok, aspoň v niektorých častiach teda Spojeného kráľovstva. Spojené štáty sú výbornou krajinou, veľkou demokraciou. Amerika sa bude musieť vysporiadať eh, so svojimi vlastnými deliacimi čiarami, s tou diskusiou. A viem, že ako Európania sa špecializujeme na to, že každá kríza, každú krízu si kvázi privlastňujem ako svoju vlastnú krízu, ale túto krízu si musia vyriešiť Američania, nejako to musia e, zvládnuť. No a vychádzajúc, vychádzajúc e, z tej polarizácie, z toho e, vážneho rozdelenia americkej spoločnosti, politickej dynamiky a tak ďalej, budú to musieť vyriešiť. Ale som presvedčená, že Američania nájdu východisko. A z, týchto, z tohto nápetia, z tejto krízy a že budú aj naďalej tou um, úžasnou krajinou, uh, akú poznáme, akú uznávame. Uh, nie je našou úlohou pokúsiť sa vyriešiť e, teda mm, rozpory mm, v súčasnej Amerike. Musíme sa zamyslieť nad tým, kde stojíme my, kde sú naše hodnoty, naše vlastné záujmy. Musíme byť verní svojim záujmom. Áno, uh, máte pravdu, ktorí ste to vyzvihli. Musíme byť verní našim eh, hodnotám a záujmom. To platí aj v tejto snemovni a v európskych inštitúciách. Musíme byť silní a musíme eh, naozaj preukázať eh, vodcovské zručnosti a schopnosti, pretože možno sme v niektorých veciach stratili dôležitého partnera, ale tým je naša vedúca úloha ešte dôležitejšia, relevantnejšia a nevyhnutná. Všade na svete či už je to v našom regióne alebo niekde veľmi ďaleko, ľudia sa teraz pozerajú na Európsku úniu, možno nie v v Spojenom kráľovstve, ale vo svete a stále výňajú EÚ ako taký referenčný bod, pokiaľ ide o multilateralizmus, voľný obchod, ľudské práva, e, rešpekt. To pre nás nie je len e, základ inštitucionálnych vzťahov, ale aj ľudských vzťahov. Pokiaľ ide o náš vlastný humanizmus, v taliančine by sme povedali humanizmus, neviem, či to funguje aj v angličtine, ale Európania sú takí. Niekedy nie sme dostatočne hrdí na to, čím sme, kým sme a čo by sme mohli byť, ale na záver by som chcela povedať, že niektorí veľkí Američania, dobrí priatelia, pred pár mesiacmi nám Európanom pripomínali tu v Bruseli, že Európania by mali si veriť tak, ako veria ich priatelia vo svete v nich. A myslím si, že naozaj teraz na čas, aby sme my, Európania, si uvedomili potenciál, ktorý máme, zodpovednosti, ktoré máme v tomto historickom momente a aby sme boli tým silným referenčným bodom, ktorý svet v tomto momente potrebuje. A najmä v našom regióne. Myslela som na paradox Zajtra to bude premiér sa z Libie. Tá pozvanka bola vydaná ešte predtým, než bol vynesený tento prezidentský dekret, ale bola to úplne prirodzená pozvanka. Keď sa niečo zakazuje, keď sa budú múry, tak možno máte pocit, že ste bezpečnejší, ale budujete múry okolo seba a e, strácate mnohé príležitosti. My ako Európania nie sme takými, budeme stále mm, v našich hodnotách a budovať spol- a budeme klasť spoluprácu pred konfrontáciou. A na to by sme mali byť hrdí a mali by sme to ešte robiť, ešte viac robiť. Ďakujem. Grazie, Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Ďakujem aj všetkým, ktorí vystúpili v rozprave.